on určite ich uplatní v svojej práci na norme o právach pasažierov. Ďakujeme, pán komisár. A to uzatvára túto rozpravu. Ďalší bod na programe je otázka na ústne zodpovedanie komisii o aktuálnom stave obchodných o nariadení o povinnom označovaní pôvodu určitých výrobkov dovažených z tretich krajín. Začneme autormi. Pán Morera má tu dve minúty a pol. Obrigado. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážení kolegovia som jedným z autorov tejto otázky na ústne zodpovedanie no a preto by som ju rád predstavil tu v pléne. Koncom roka 2005 komisia predstavila návrh nariadenia, ktorý mal zaviesť povinný režim pre označovanie pôvodu pre niektoré produkty, ktoré sú dovážané z tretich krajín. Ciele tohoto návrhu e, sa, sa vymenovali následovne, aby sme jednak e, e, zamedzili nesprávnemu a zavádzajúcemu označovaniu pôvodu, aby mal spotrebiteľ lepšie informácie o pôvode konkrétnych produktov, zároveň aby sme tieto produkty vlastne umiestnili na rovnaké postavenie, ako majú aj ostatné, ktoré sú z Číny, Japonska, Spojených štátov a ďalších krajín. Takže aby bola rovnaká situácia, rovnaké konkurenčné prostredie pre všetky tieto produkty. Ako už hovorilo aj, ako hovorila rezolúcia Európskeho parlamentu, ktorá bola schválená v roku 2006 a následne v roku 2009, my si myslíme, že v októbri 2010 v podobe nových existujúcich normatívnych požiadaviek, ktoré boli schválené pre obchodné právo, tak ako to vlastne neskôr vytýčila Lisabonská zmluva. Parlament v prvom čítaní schválil návrh nariadenia Európskej komisie, ktorý hovoril uvádzanie krajiny pôvodu pre niektoré produkty, ktoré sú dovážané z tretich krajín a to, tam bolo vlastne až 500, viac ako 500 hlasov za, 590 hlasov bolo za a iba 40 proti čo je oveľa dôležitejšie, a teda budujúc na týchto uzneseniach parlamentu, a rada nedosiahla nájsť spoločné riešenie a zablokoval sa celý legislatívny proces. A teda došlo k veľmi prekvapivej zmene. No a komisia nám oznámila, že v roku 2013 opätovne vráti do rokovacieho procesu toto nariadenie a e, budeme vlastne reagovať aj na e, rokovanie na medzinárodnej scéne ohľadom obchodov a to sa týka uvádzania pôvodu hovedzieho mesa a ďalších konkrétnych produktov produktov. Týkalo sa to aj záväzkov, ktoré vyplývali z rokovaní na úrovni VTO. No a ukázalo sa, že toto nariadenie nie je kompatibilné s medzárodnými normami. A teda prvá otázka znie, z akého motívu, z akého dôvodu sa komisia rozhodla stiahnuť tento návrh a namiesto toho navrhla sériu zmien, aby sa naše nariadenie potom postupne skompatibilnilo s VTO a s ostatnými medzinárodnými normami z akej, z akej judikatúry sa vychádzalo a zároveň napríklad počas druhého čítania alebo počas eh, prípadných trialógov. Nemyslí si komisia, že spolupráca medzi inštitúciami na úrovni Európskej únie, ktorá najmä súvisí so schvalovaním tohoto nariadenia, ehm, by mala mať pomerne veľkú väčšinu. Nemá komisia pocit, že by mala konzultovať tieto veci s parlamentom, že by mala mať dostatok času skôr, ako rozhodla o stiahnutí tohoto návrhu mala pocit komisia, že stiahnutie tohoto návrhu je vo všeobecnom záujme Európskej komisie. No a po tretie, ktoré prvky z pôvodného návrhu, ktorý bol schválený v prvom čítaní, už ďalej nie sú kompatibilné s pravidlami VTO a prečo nie sú kompatibilné s VTO. Reagujúc na závery panelu VTO, ktorý mal niekoľko záverov, ako komisia vníma povinné uvádzanie pôvodu, ktoré zavádzajú mnohé iné krajiny vo svete ohľadom dovážených produktov, medzi inými Brazília, Kanada, Spojené štáty americké. No a v neposlednom rade, aké špecifické opatrenia chce komisia prijať preto, aby zabezpečila uvádzanie pôvodu a takýmto spôsobom aj efektívnu vystupovateľnosť produktov z tretich krajín, ktoré sú umiestňované na spoločný trh, najmä pre tie trhy, ktoré už teraz sú pokryté nariadením. Aký je plánovaný harmonogram zo strany komisie? E, predloží komisia nový návrh tohoto nariadenia v súvislosti a v súlade s novými pravidlami VTO a ak tak urobí, kedy? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďalej má slovo eh, pani eh, Muscardini na, minu- na dve minúty a pol a podporujem Úzasku na zodpovedanie odpovedanie, ktorú predložil pán Moreira. Treba povedať, že niektoré pravidlá sú spoločné a neoddeliteľné. Musia mať pravidlá, ktoré platia rovnako a pre všetkých, najmä čo sa týka obchodu a uvádzania výrobkov na trh. Tieto pravidlá musia byť veľmi efektívne uplatňované a musia byť v súlade aj s pravidlami VTO. Rozhodne nechceme vidieť, aby spotrebitelia a výrobcovia ehm, od nás boli triedení na rôzne kategórie Eh, podľa toho, z ktorého kontinentu sú alebo kde fungujú, či budú prvé alebo druhé triedy naši hlavní hospodársky partnery a zároveň naši hlavní hospodársky súperi na medzinárodných trhoch, či už je to Čína, Brazília, Spojené štáty americké alebo napríklad Kanada. Ak oni majú svoje vlastné vnútorné pravidlá ohľadom dovozov z tretich krajín, tak aj Európa má potom, eh, musí mať podobné pravidlá ktoré budú tieto upravovali. Týka sa aj niektorých špecifických produktov, ako už parlament schválil v prvom čítaní v oktobri 2010, ako spomínala môj kolega. Celá Európa si žiadala toto nariadenie alebo budeme mať toto nariadenie, alebo budeme môcť efektívnejšie zasahovať do trhu, do, na, na trhu, tak aby sme dokázali e, zase, zabezpečiť efektívnu rovnosť e, podmienok. Nemôžeme mať e, rozlišné podmienky, nemôžeme mať situáciu, kde niektorí budú uprednostňovaní, kde budú neuprednostňovaní. Európa nemôže byť takáto nespravodlivá a nemôže byť nespravodlivá, neúprimná voči svojim vlastným spotrebiteľom. Je dôležité, aby sme dokázali obhajovať základné práva, ale aj presadzovať základné povinnosti. Spotrebitelia majú majú právo rozhodnúť sa rozumným, racionálnym spôsobom, aký výrobok si kúpia Náš manufaktúrny systém, systém výroby je e, chrbticou celého nášho systému, celej našej ekonomiky a zároveň našej konkurencieschopnosti. A je dôležité, aby sme venovali trhu rovnakú mieru pozornosti, aby sme venovali pozornosť aj spotrebiteľom. A musí to byť podobné, ako je v Číne, v Spojených a v iných krajinách. Je dôležité, že ak teda komisia sa rozhodla stiahnuť e, toto nariadenie, a tak musí zabezpečiť, že celý proces je adekvátne demokratický, že prebehne dostatočný dialog medzi parlamentom, radou a komisiou komisiou a parlament, a, a parlament nie je nejaký arogantný. Nehovoríme, že to, čo sme schválili, je suverénny a jediný e, návrh, ktorý nie je spochybniteľný. To, čo hovoríme, je, že sme odhodlaní a hľadať efektívne riešenie nie je to možno elegantné z našej strany, ale komisia a rada musia preskúmať e, tento súčasný stav situácie, tento stav veci a musíme spolu všetky inštitúcie konať a je naozaj chyba, že jedna z inštitúcií nám nepovedala dostatočne na čas, že sa rozhodne stiahnuť svoj legislatívny návrh eh, z procesu schvalovania. treba si uvedomiť, že v tomto smere budeme potrebovať nevyhnutné e, kompromisy a zároveň je veľmi dôležité uvedomovať si, že my recipročne chceme obhajovať záujmy občanov. Je dôležité uvedomiť si, že tento systém musí byť adekvátne čtateľný a spoločne musíme čím skôr vyriešiť tento pálčivý problém. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán komisár de Chucht. Thank you, uh... Ďakujem, pani predsedajúca. Ste poslankyne, poslanci, dnes v EÚ môžu firmy označiť pôvod podľa danej krajiny a účelom tzv. tzv. označenia Made in bolo povinné označovanie pôvodu pre importovaný tovar vybraných priemyselných kategórií. Vieme, akú dôležitosť Európsky parlament pripisuje pôvodu a preto sa venoval tomuto návrhu v prvom čítaní ale komisia sa snažila úspešne završiť tento legislatívny návrh spolu s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré priniesol Európsky parlament a 7 rokov po predložení týchto pozmeňujúcich návrhov treba čeliť e, reality. Nebolo tu žiadne napredovanie ani vôľa k politickému kompromisu medzi rozličnými inštitúciami. Navyše, po nedávnom e, verdikte zo strany VTO je teraz nekompatibilita, pretože prvý raz sa tu e, verejne povedalo, že pravidla označenie pôvodu podľa dohôd VTO o technických prekažkách obchodu, e, teraz je to nezlučiteľné a významne sa zvyšuje riziko že návrh, ktorý sa nazýva Made in, sa bude aplikovať iba na tie produkty, ktoré budú dovážené z tretich krajín a nie na výrobky, ktoré boli vyrobené doma v EÚ. Do tohoto všetkého prišla kríza a e, dovoz sa stal kontroverznejším v situácii, kedy sa EÚ stalo jedným z najsilnejších zástancov antiprotekcionizmu. Preto treba v súčasnej situácii zvažovať všetky veci. Komisia zvažuje stiahnutie E, tejto právnej normy na rok, v roku 2013 a naozaj má úmysel stiahnuť túto právnu normu. Je tu medziinstitucionálny proces, Rada Európsky parlament mali možnosti sa vyjadriť predtým, než sa e, komisia rozhodla stiahnuť túto právnu normu. 10. januára bolo stretnutie s výborom INTA napríklad. Čo sa týka e, systémov označovania pôvodu v iných krajinách, komisia vie, že v niektorých krajinách sú zavedené takéto systémy označovania pôvodu produktov, ale pochádzajú z obdobia spred vydania verdiktu VTO. Nedostali sme ešte správu o nejakých veľkých prekažkách, ktorým by čelili európsky importéry kvôli existencii takýchto systémov. Ak by sme dostali takéto avizo, určite by sme venovali užšiu pozornosť tomuto problému. Vo svetle medzinárodných záväzkov, tak ako to objasnilo, objasnil nedávny verdikt VTO, zvažujeme, že e, systémy označovania pôvodov sa budú týkať iba dovažených tovarov, podobne ako to bolo v pôvodnom návrhu. Jedna alternatíva bola i taká, že by sme vyhodnotili pôvodný návrh, ktorý by sa vzťahoval i na výrobky vyrobené v EÚ. To by však znamenalo, že sa v rozsahu pôsobnosti tejto právnej normy musia udiať enormné zmeny, preto je lepšie mm, dať na stôl nový návrh, ktorý vychádza z iných právnych základov. Nemyslím si, že pán Morera by mohol namietať proti takémuto postupu. Treba aj vyhodnotiť dopad toho, či takáto nová legislatívna iniciatíva, ktorú E, Dána svoj komisia, je v súlade so zmluvami, či vôbec je dopyt po takejto právnej norme a či očakávania spotrebiteľov sú v súlade s takýmto textom. V ekonomickej kríze chceme ešte navyše e, uvaliť takéto bremeno e, ďalšej byrokracie na firmy. Buď sa pokúsime preskúmať záležitosť ďalej a podpredseda komisie Tajany e, dostal za úlohu preskúmať podrobnejšie túto záležitosť. Aká je motivácia za touto rozpravou? Konsolidovanie rovnakých pravidel pre všetkých, pre všetky firmy v EU? A takisto je tu potreba získať viac informácií. Nedávne štúdie nad ktorými dohliadala komisia v oblasti textilného a kožiarského priemyslu, ukázali, že pre spotrebiteľov nie je najvyššou prioritou, aby mali výrobky označenie krajín pôvodu. Komisia sa snaží zistiť, ako posilniť neferové komerčné zabranenie neferovým konečným praktikám a na to prijíma celý systém opatrení, vrátanie legislatívnych návrhov o e, prieskume toho, ako to vyzerá na trhu, o a kontrole tovarov v rámci únii. tak, Takýto legislatívny návrh o vo vše, všeobecnej bezpečnosti e, produktov a ich vhodnosti na trh pokrýva aj túto oblasť. Snažíme sa o lepšie právne úpravy a komisia e, preskúma, ako čo najlepšie sa vydať e, v zmysle tejto témy ďalej. Vypočul som si autorov predloženého textu, dovolte mi povedať, že sme veľmi jasne spomenuli, že komisia má úmysel stiahnuť tento návrh a výbor INTA bol informovaný prostredníctvom svojho predsedu už vtedy, keď sa pripravoval program, legislatívny program Komisie na rok 2013 a komisia ohlásila, čo mieni urobiť a je to v súlade s rámcovou dohodou. Parlament má možnosť e, povedať nie predtým, než komisia príjme finálny návrh stiahnuť na jar túto, tento text, alebo keď sa predtým, než sa rozhodne inak. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Za EPP teraz e, vystupí pán Kaspari na dve minúty. Vážená pani predsednička, ďakujem vám pekne. Ja si osobne myslím, že dnes ide o dve otázky. Prvá je inštitucionálna. Európska komisia nám predkladá E, vlastne už e, roky e, návrhy. My to odhlasujeme v prvej rade, v prvom čítaní veľkou väčšinou a rada potom dva roky nerobí nič, ani tu dnes nie je. A my sme sa všetci zhodneme na tom, že tá nečinnosť v rade, to, že náš spolurozhodovateľ, náš kolegislator dva roky absolútne nič nerobí, to podľa mňa sa všetci zhodneme, je neúnosné. Vy, pán komisár, po druhé ste hovorili, že v budúcom roku v pracovnom programe komisie bude stiahnutie tohto návrhu a ja by som bol rád, keby sme v súčasnej fáze, kedy už prebehlo prvé čítanie, e, keby ste sa snažili spolu s nami e, skompatibilniť túto, e, tento návrh s pravidlami VTO a nie ho stiahovať. Mnohé produkty už sú u nás označené, teda také, ktoré sa dostávajú do EÚ a ja plne chápem aj tú hrstku E, tých spotrebiteľov, ktorí chcú vedieť, odkiaľ tie výrobky pochádzajú, ale v globalizovanom svete vzniká otázka, ako môžeme spotrebiteľovi naozaj povedať, odkiaľ ten produkt pochádza. Odkiaľ pochádza produkt, e, kde e, súčiastky a jednotlivé produkčné kroky prebehli možno v 30-35 krajinách. V prípade mnohých komplikovaných výrobkov to tak naozaj je. Takže ak zasadzujeme za takéto označovanie Made in, musíme sa zamyslieť nad tým, ako by toto malo vyzerať, aby naozaj informovalo spotrebiteľa, aby to nebola nejaká úprava, ktorá bude naopak dezinformovať e, toho spotrebiteľa. Takže myslím, že na tomto by sme sa mali spoločne zamyslieť, e, akú štruktúru e, tomu dáme a mm, v tomto zmysle by bolo dobre predložiť nový návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz za SAD. Pán Sústa, nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem vám, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia nás už upovedomili o tom, ako to vyzerá s tými inštitucionálnymi vzťahmi v tejto súvislosti. Komisia sa rozhodla stiahnuť svoj návrh. My sme pred tromi rokmi vašu iniciatívu vítali. Prišla po Lisabone a tých zmenách, ktoré Lisabon privodil teda, že by tu bolo nariadenie made in. Parlament sa ako spoluzákonodateľ toho aktívne zapájal. Takže je naozaj nepríjemné to, čo sa deje teraz. Snažíme sa pochopiť vaše dôvody, e, váš postup. Parlament e, hlasoval, nie to iba uznesenie, bolo to legislatívne hlasovanie a je to pre nás taká facka, keď sa tento návrh teraz stiahne. Čiže sa vrátime k návrhu spred 7 rokov, hoci sme pre ten dokument hlasovali niečo iné, niečo novšie. A bolo to prijaté podľa interinstitucionálnej dohody, ktorá bola prijatá, takže mali by sme snáď apelovať na občianskú spoločnosť, ktorá je proti zavedeniu tohto štandardu. Musíme im povedať, milite sa, lebo parlament je zástupcom celkových záujmov v Európe. Nezastupujeme eh, len nejakú horsku, ale naozaj 500 miliónov spotrebiteľov. Výroba, priemysel, toto je jediná záruka pre náš rast, pre našu konkurencieschopnosť, pre zamestnanosť v časoch krízy. Takže my chceme nie uchyliť sa k protekcionizmu, vôbec nie, ale chceme obyčajnú reciprocitu, chceme novú legislatívnu iniciatívu, takú, ktorá by prevzala formuláciu eh, štandardov Európsk- pardon, USA, čiže prosím, nesťahujte túto, tento návrh, ale spojte sa s parlamentom a s radou tak aby sme boli, aby nová legislatíva bola v súlade eh, s reálnymi potrebami. Ďakujem pekne. A teraz v mene Alde vystúpi pán Rinaldi. Máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Všetci vieme, že nariadenie VTO eh, malo byť také, že poskytne isté informácie pre spotrebiteľov. Vieme, že sú tu podobné pravidlá nariadené v Číne, v Kanade, a takisto v Mexiku, Japonsku a podobne. Vieme, že parlament úspešne a veľkou väčšinou schválil tento text, aj keď interne niektorí kolegovia z časti nesúhlasili, ktorí najmä tí, ktorí pochádzajú z krajín a z takých priemyselných systémov, ktorým, ktorým takáto myšlienka nevyhovovala, ale napriek tomu sme sa zhodli na troch základných veciach. Právna norma, ktorá sa bude týkať iba obmedzených druhov tovaru, potom fínske produkty, ktoré mali výnimku a potom 5 rokov pilotného projektu. Teraz na úrovni VTO vieme, že je tu rozsah pôsobnosti pre modifikovaný Nemyslím si však, že by toto bol argument na úplné stiahnutie predmetného textu. A čo sa týka medziinštitucionálnych vzťahov, tie by mali byť založené na reciprocite a e, úmysel stiahnuť tento text nie je vhodný. Čo sa týka tých piatich rokov, ja si myslím, že parlament odviedol svoju prácu a že e, komisia a rada tiež prišli s e, istými opatreniami, ktoré pomáhajú firmám, ktoré zatiaľ sa nerozhodli vyrábať e, v zahraničí. Veľké očakávania však vznikli a nesplnili sa, pretože jednotlivé sektory neboli spokojné, členské štáty EÚ vzdorovali, ale v Mal by tu byť priestor pre bilaterálne iniciatívy, ktoré by mali pripraviť pôdu. A myslím, že v rámci VTO sa tiež dajú veci posunúť ďalej, ale doposiaľ sme ukázali, že my v parlamente sme schopní načúvať iným inštitúciám a mali by sme naozaj uznať legitimitu, podobne ako to je v prípade príručnej batožiny, aj tu ide o tému, ktorá je priamo v srdci e, záujmov mm, občanov a preto treba väčšiu odvahu. Teraz sa za zelených pár, pán Žado, minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Pán predseda, zrejme ste si všimli, že tu máme veľmi závažnú krízu a že naši občania majú strach, obávajú sa v súvislosti s globalizáciou, prišli o mnoho, nemajú také pevné body e, v živote. No a máme tu také rôzne tlaky. Na jednej strane sa nám hovorí spotrebitelia, spotrebujte, aby e, ste posilnili rast, aby ste zachránili pracovné miesta a zase sa im hovorí, e, spotrebujete zlé, veľa, e, ničí to životné prostredie, našu planetu a keď my, tento parlament v Európe sa snažíme posilniť práva spotrebiteľov, keď sa im snažíme dať do rúk nástroje, aby mohli byť aktérmi globalizácie a obchodu, tak nám poviete vy, že toto je prekážka obchodu. Takže buď to budete veriť v liberalizmus, ktorý e, vy tlačíte ako komisia a veríte v to, že profity e, tohto postupu sú také evidentné, že by nemalo byť problémom posledných práva spotrebiteľov, alebo kríza ukazuje, že táto forma liberalizmu zlyhala a nedokážete v tejto chvíli, alebo nemôžete nám v tejto chvíli e, ponúknuť nič iné než posilnenie kontroly dovozu produktov. Žijeme vo svete, kedy občania, alebo kde občania majú potrebu, naozaj majú potrebu byť aktérmi, aktívnymi. Spotrebitelia musia mať možnosť výberu. Takže made in to nereaguje na všetky otázky týkajúce sa sociálneho dumpingu, environmentálneho dumpingu. Um, nie je to na všetky otázky, ale je to naozaj nástroj, taká referenčná hodnota, ktorá umožní aby občania sa mohli stať takými aktérmi, pretože oni túžia po výbere, túžia po informovanosti, túžia vedieť, poznať. Takže, pán komisár, postarajte sa o to, aby toto právo spotrebiteľa bolo posilnené a aby komisia, a toto je vo vašej zodpovednosti, aby táto komisia sa nevzdávala tej zodpovednosti, aby nepodkopala zodpovednosť parlamentu, taktiež zodpovednosť rady. Musíte ich, eh, nutiť, eh, ich prinútiť, aby tiež eh, neporušovali naše práva. Rada tu nie je, všimli ste si to iste. Ale v tejto kríze, v čase globalizácie, prosím, posilníme práva občanov ako spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Grazie. Gru... Ďakujem veľmi pekne za skupinu ECR. Pani poslankyňa Kerling, nech sa páči. Máte minútu. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja som vždy mala obavy e, súvisiace s týmto navrhovaným znením nariadenia. Povinné uvádzanie pôvodu. Zabraní to podvodom, zabraní to imitáciám a falošným tovarom ako efektívne môže byť toto označovanie, keď chceme identifikovať tú krajinu, odkiaľ skutočne produkty pochádzajú, keď zoberieme do úvahy komplexnosť dnešných dodávateľských reťazcov? v globalizovanom svete povinné uvádzanie dôvodu, je to reálne znesiteľný náklad pre všetkých výrobcov? To všetko sú relevantné otázky, ale odhliadnúť od rokovaní VTO a medzinárodných rokovaní, uvedomujem si, aký veľký dopyt je na strane spotrebiteľov, aby vedeli, odkiaľ pochádzajú ich tovary. Oni chcú to vedieť zo celého radu rôznych dôvodov, aby podporili svoj vlastný národný priemysel, alebo aby mohli vykonávať svoje slobodu voľby na základe eh, politického alebo environmentálneho profilu danej krajiny. Hovorím teda komisii, že treba sa posunúť ďalej. Um, od, e, sme v dňoch, keď e, môžeme vojsť do obchodu a nasmerovať mobil na nejaký produkt a ten mobil mi povie všetko o danom produktu, produkte, tak je naozaj v rámci našich možností a nie je to protekcionistické. Je to jednoducho o tom, že dávame spotrebiteľom tú informáciu, ktorú si oni vyžadujú. Takže hovorím, počúvajte parlamentu, my sme bližšie k spotrebiteľom, toto je dôležitá citlivá téma, nevzdávajte to. Ďakujem pekne za skupinu EFD. Pán poslanec Salvini, dve minúty. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, ďakujem pekne, pán komisár. Rovnako aj ja chcem pozdraviť tých, ktorí nás možno počúvajú na internete. Pozerali sme sa na veľa ľudí, eh, alebo rozmýšľali sme nad veľa ľuďmi, ktorí zomreli v Bangladeši včera počas diskusie, keď vyrábali textilné výrobky za 1 dolár denne. Textilné výrobky, ktoré boli predávané v Európe a nikoho tu netrápilo. Mali sme minútové ticho a to bolo všetko. Ale keď sa pozrieme na to, um, ako sa chcú spotrebitelia rozhodovať, tak uh, či už niečo bolo vyrobené v Miláne alebo dieťaťom v Bangladeši, tak uh, je to dôležitá vec, nie? Komisia, ehm, komisia hovoríme, že 500 miliónov ľudí zaujímajú tieto veci. Pozrieme sa na národné záujmy, na Severné Irsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Holandsko, všetky tieto krajiny, ktoré relokovali svoje výroby, e, výrobne alebo teda prevádzky do Číny Máme nadnárodné firmy, ktoré robia to isté. Niektoré e, firmy len chcú e, dovázať e, zeleninu z Maroka, topánky z Pakistanu a nejako ich netrápi, že tu zanikajú tisícky pracovných miest a stovky obchodov musia zatvoriť a máme mnoho malých a stredných firiem, ktoré jednoducho nemôžu konkurovať. To sú pracovné miesta v Európe a pre, Európy, pre Európu. Pre niekoho asi má zmysel, aby sme zaplatili dieťaťu dolar v Bangladeši, aby vyrobil niečo a, um, a my sme to potom mohli využívať. Rozhodne to je lacnejšie ako 50 eur denne pre, uh, pre robotníka v Taliansku. To nie je ignorovateľné. Pozrieme sa na to, čo sa stalo v Spojených štátoch amerických, Japonsku, Číne a v ďalších krajinách. Ich protekcionizmus je pomerne jasný. My sa tvárime, že my nie sme protekcionisti zrazu, takže je to veľmi úžasné občania jednoducho nechápu, teda o čom Európa je, majú pocit, že Európa je od nich vzdialená a nie blízko pri nich. Naše firmy zatvárajú, deti pracujú v Bangladeši pre, pre nadnárodné firmy a rovno tam, rovno tam môžu odísť aj Mária Monty za nimi, aby tam pracovala. O tomto celé je Ďakujem pekne za GUE NGL a vystupí pán Šolc. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Naša komisia zdieľa kritiku EP, pokiaľ ide o neopodstatnené omeškávanie zo strany rady. Občania v EÚ majú právo zistiť, odkiaľ pochádza aký produkt. Ja preto komisiu vyzývam, aby okamžite bezodkladne predložila nový návrh, kde bude zohľadnená pozícia Európskeho parlamentu. Hlavne preto, lebo rada neprispela ako mala. Občania chcú vedieť viac, nielen názov krajiny. To musí byť iba prvý krok. Pre spotrebiteľov v 21. storočí je dôležité vzhľadom na integrované hospodárstvo to, aby vedeli, že pri produkcii, bez hľadu na to, ktoré to bolo krajine, budú dodržané sociálne práva ľudí, chcú certifikát o tom, že tie produkty nie sú škodlivé pre zdravie ani pre životné prostredie. Takže fair made, fair trade, transparentnosť pre spotrebiteľov. Ja vyzývam komisiu, aby sa vo VTO zasadzovala za modernizáciu medzinárodných pravidel obchodu, aby sme nezostali pri existujúcom status quo. Sociálny a environmentálny dumping musíme osraniť celosvetovo, aby naša planeta a naša spoločnosť nebola globalizáciou negatívne ovplyvnená. Ďakujem pekne. Grazie, Ďakujem pekne. A teraz na minútu 30 pán Fielner. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som uvítal tú skutočnosť, že komisia stiahla toto nariadenie, pretože len včera sme hovorili o označovaní pôvodu Včera večer bola takáto rozpráva v tomto pléne. Vieme, že to pravidlo môže byť veľmi komplikované a tiež by bolo nepríjemné, keby Európska únia takéto označovanie zaviedla unilaterálne. Ja vám uvediem jeden príklad napríklad e, e, produkty vyrobené z bavlny e, pôvodne z Talianska, ktoré potom boli ale, tie materiály boli z Talianska, ale práca na tom šiti bola vykonaná v Hongkongu. Takže je veľmi zložité označiť pôvod určitých výrobkov a taktiež podmienky sa často líšia nielen v rámci krajiny, ale aj, alebo to nielen medzi krajinami, ale aj v rámci jednej krajiny môžu byť podmienky veľmi odlišné. Takže povinné označovanie produktov, napríklad EU Made, toto sme my odmietli, pretože to bolo príliš e, nákladné pre našich producentov, takže prečo teraz zavádzať niečo podobné pre dovážené výrobky? Ja to vôbec nechápem. Nemyslím si, že spotrebitelia chcú, aby sa to udialo. Keby to chceli, e, tak e, ja si osobne myslím, že podniky by začali využívať toto označovanie sami od seba. Ja si myslím, že nejaké nariadenie je stratou času, nech Made in zostane iba v um, úrovni nejakého návrhu, aby sa to nepresadilo. Ďakujem pekne. A máme tu modrú kartičku. Akceptujete ju, pán Filner? Sta diventando quasi una tradizione tra me e il collega Fieller Vytvára sa z toho akási tradícia medzi mnou a kolegom Fielnerom. Myslím, že som správne pochopil, že sú tu len tie jednoduché veci, ktoré máme robiť, ale ako náhle sa nám objaví niečo zložité, niečo ťažšie, ako napríklad dovádzanie pôvodu produktu, ktorý má časť e, surovín z jednej krajiny, vyrábanie v druhom e, štáte a dokončovanie v treťom štáte, tak zrazu to nie je možné. My máme robiť len tie jednoduché veci? Komplikované veci v Európe nerobíme, správne som to pochopil. Čiže my máme robiť len to, čo je ľahké, čo nie, na čím si nemusíme potrápiť hlavu. A to, čo sa dá ľahko vysvetliť. Ale nemusíme spotrebiteľom vysvetľovať, ako nejaký produkt vznikol, aby sme ho mohli označiť nejakým označením pôvodu. Ja mám pocit, že to všetko je malo byť pomerne ľahké, napriek tomu, že sa to tvári ako ťažké. Nie je úprimnejšie povedať, že vo, va- vo záujme vašej krajiny to nie je, že, krajiny, že vo vašej krajine nie sú továrne, ktoré vyrábajú výrobky, že vy nemáte záujem označovať e, krajinu pôvodu? Není lepšie, aby ste boli úprimní? Ďakujem veľmi pekne. No je to pravda, stáva sa to tradíciou, ale ja si napriek tomu myslím, že Európa by sa mala zamerať na to, čo je zložité a to, čo je ovplyvnené globálnymi reťazcami. Ale keď máme viac byrokracie, potom bude ako protisila viac protekcionizmu a budeme sa snažiť ochraňovať trhy, napríklad vyrábať košele na silu v Európe, tak aj tak e, nevyhráme, pretože vo Vietname napríklad som stretol v obchodnej komore vietnamskej ľudí, ktorí povedali, že vo Vietname jednoducho, keby vyrábali topánky a trvali na tom, aby robili len takéto topánky vo Vietname, ktoré nie sú globálne, na globálnom trhu predateľné, tak by e, jednoducho skrachovali. Musia všetci prihliadať na globalizáciu obchodu a export. Ďakujeme. A teraz Bert Lange na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Prečo je niekto proti tomuto návrhu? Ja v zásade vidím iba jeden jediný dôvod – a to, že jednotliví výrobcovia a jednotliví obchodníci, ktorí majú v krajinách EÚ záujem, jasne neukázať, odkiaľ pochádzajú ich produkty. Teda ja, e, je jasné, že chcú nakupovať lacne, globálne a predávať e, draho v Európe, vzbudzujúce dojem, že tie produkty boli vyrobené v Európe za rozumných podmienok. A ja si myslím, že e, takýto čiastkový záujem ekonomicky eh, hrstky eh, výrobcov a hrstky obchodníkov. Myslím, že takémuto záujmu by sme nemali vyhovieť. Chceme transparentnosť v dodavateľskom reťazci, chceme, aby každý vedel, odkiaľ produkty pochádzajú a aby tu vládla spravodlivá hospodárska súťaž. A preto um, na to hľadím z dvoch hľadisk, alebo vystavujem mi dve otázky. Poprvé, čo sa deje s radou? Chce vôbec rada ešte spoločne ďalší rozvoj e, mm, Európskej únie dosahovať v záujme spotrebiteľov, alebo chce rada ustúpiť e, čiastkovým hospodárskym záujmom a ponechá mm, európsku metódu, komunitárnu metódu e, ležať ľadom. Ja mám pocit, že skôr dominuje tá druhá možnosť. Nie viac Európy, nie Európa vpred, ale hospodárske osobitné záujmy. A toto podľa mňa je nepriateľné, kolegyne, kolegovia. A druhá otázka sa týka komisie, alebo adresujem ju komisii. Na ktorej strane stojíte? Vy ste na strane rady, e, ktorá obhajuje takéto partikulárne záujmy, alebo ste na strane Európskeho parlamentu, aby Európska únia sa ďalej rozvíjala, aby sme to hovorili spoločne. To je moja otázka na komisiu. Ďakujem. Pán mandárs na minútu 30, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, hovoríme tu o našich vlastných inštitucionálnych problémoch a o tom, čo robí VTO. Je faktom, že v Európe prijímame legislatívu, aby sme upriamili pozornosť na sociálne politiky a na takúto dimenziu a máme na mysli aj to, čo sa deje v priemyselných odvetviach a v oblasti životného prostredia. Myslím si, že musíme e, zmeniť postup, prístup. Nie je to iba o tom, že niečo nariadíme a bude to záväzné. Všetky produkty, ktoré budeme importovať do EÚ, musia byť označené, aký pôvod majú ale keď bude značka Made in Európa alebo Made in Nemecko, aj na to sa budú musieť aplikovať prísne kritéria, prísne podmienky. Ja si myslím, že e, aby bolo možné preukázať pôvod nejakého tovaru, ktoré, ktorý bol vyrobený v týchto krajinách, je to dobré pre spotrebiteľov, pretože tí chcú vedieť minimálne to, či bol tovar vyrobený v rámci EÚ alebo mimo EÚ. Takže keď si chcem kúpiť oblek, a je na ňom napísané, že bol vyrobený v Nemecku a potom na konci zistím, že, aj gombík, že len gombíky boli z Nemecka a ostatné bolo všetko dovezené, tak to nie je celkom správne označenie pôvodu. Ďakujem. Slovo má Lord z Dartmouth na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán Pani predsedajúca, spotrebitelia chcú vedieť, odkiaľ sú výrobky. A to sa týka najmä potravín. Je správne, že tu hovoríme o pravidlách pôvodu, ale musím niečo zdôrazniť. To, čo chcú spotrebitelia vedieť, je, z ktorej krajiny pochádza tovar. Chcú vidieť, či to bolo vyrobené v Anglicku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Nemecku, v Dánsku a podobne. Dokonca môžu byť spotrebitelia, ktorí chcú vedieť, či bolo niečo vyrobené v Rumunsku ale to, čo spotrebitelia o to, o čo nemajú záujem, je mať nálepku vyrobené v Európskej únii. Preto vyjadrujem nádej, ale je to len nádej a myslím si, že je márna, že tieto pravidlá nebudú ďalším nástrojom, ktorý nás dostane na cestu k európskemu superštátu. Teraz má slovo pán Prust na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Som odtrasený a znepokojený rozhodnutím Európskej komisie, že stiahne svoj návrh eh, na právnu normu o preukazovaní pôvodu. Parlament na 80 si prial tento návrh. 80 poslancov hlasovalo za. Nemáte právo stiahnuť potom takýto návrh, lebo to je pohrdanie názorom európskych poslancov a teda názorom európskych občanov. O to skôr, že tento návrh je dôležitou zložkou pre informovanosť spotrebiteľov. Je to naozaj pohrdanie našou inštitúciou. Hovoríte, že je to preto, že tento návrh je už zastaralý po rozhodnutí VTO, ale to VTO sa týka iba jedného príkladu. Neberte nás ako naivných. Prečo by komisia nemohla predložiť nový návrh, ktorý by zohľadnil nový verdikt? Ako to, že Brazília, Kanada a USA vedia nájsť spôsob, ako zladiť pravidlá svoje a pravidlá VTO? Neklamme si do vlastnej kapsy, do vlastného vrecka. O čo tu ide, je len schopnosť zachrániť si tvár, pretože rada sa nechce, nie je schopná sa dohodnúť. Lenže tu ide o našu konkurencieschopnosť a to je jeden z nástrojov, ktorý máme k dispozícii. Vy nás chcete oň pripraviť. To nie je rozumné. Ja by som si želal, aby v roku 2013 sa našlo rozumnejšie riešenie v tejto veci a dúfame, že rada konečne otvorí oči. Ďakujeme. Badia i Kučet. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, vážený pán komisár. V tejto fáze diskusie sa už asi povedali všetky argumenty za to, aby toto nariadenie mohlo pokračovať. Ja si ale myslím, že toto je diskusia o normách uvádzania pôvodu, o uvádzaní krajiny pôvodu, ale je to najmä debata o transparentnosti a práve preto chcem možno zhrnúť eh, to, čo, pre, čo to znamená pre malé a stredné podniky, eh, tie SMIs v Európe. Veľmi dobre Vieme, že Európa, Európsky parlament vo všetkých svojich normách hovorí, že tieto malé a stredné podniky sú 99%, že e, fakturujú polovicu všetkých faktorov v Európskej únii a tvoria 80% pracovných miest v Európe. A práve preto by sme mali urobiť všetko preto, aby tieto firmy, ktoré obohacujú hospodárstvo, ktoré vytvárajú pracovné miesta, aby tieto firmy mali e, právnu e, zodpovednosť za dovoz produktov. A preto sa vás pýtam, pán komisár, aby ste naozaj naozaj zvážili e, opätovné navrhnutie tohoto nariadenia, lebo jediné, čo spravíme, je to, že odhalíme naše firmy, nepodporíme rast v Európe a nepodporíme vytváranie nových pracovných príležitostí je naozaj nevyhnutné, aby, aby to bolo práve v tomto nariadení. Naši spotrebitelia majú právo, dokážu sa rozhodovať a oni chcú vedieť, čo jedia, čo odkiaľ to pochádza, aké sú sociálne štandardy, ktoré tam sú a chcú, aby sa zároveň podporovali domáce výrobky, ktoré sú vyrábané tu v našich krajinách, ale aj v tretich krajinách. Každý urobí rozhodnutie za seba, takže vás prosím, opätovne zvážte svoje rozhodnutie stiahnuť toto nariadenie. Ak ho treba upraviť, upravte ho, ale nemôžeme ho nechať niekde bokom v špajzi. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán poslanec Kutaš na minútu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca komisár, pani kolegovia, táto oznámenie schválené Európskym parlamentom v oktobri 2010 je adekvátna odpoveď na požiadavku zlepšiť transparentnosť a informovanosť spotrebiteľov v Európe, najmä čo sa týka priemyselných výrobkov, ktoré sa objavujú na európskom trhu. Takýto typ nariadenia je ešte užitočnejší, pretože Európska únia nemá adekvátnu legislatívu v tejto oblasti, takže e, je to naozaj smutné, že komisia sa rozhodla stiahnuť tento legislatívny návrh a ignorovať práva, ktoré európsky občania majú na to, aby identifikovali výrobky s istými environmentálnymi a bezpečnostnými štandardami, aby zároveň vedeli, odkiaľ výrobok pochádza. Komisár, chcem teda povedať, že viac transparentnosti a viac informácií pre spotrebiteľov nie je len o tom, aby sme vytvárali väčšiu mieru protekcionizmu. To je aj o väčšej miere transparentnosti. Ďakujem pekne, Patricia, to je jedna minúta. Tento návrh je veľmi dôležitý. Komisár určite veľmi chápe, že toto môže byť eh, veľmi dôležitý prvok dohody medzi eh, troma inštitúciami. Motivácie jednotlivých inštitúcií sú jasné, ale je veľmi dôležité uvedomiť si, aké sú aj záujmy z eh, našich spotrebiteľov. Vieme, aké bolo rozhodnutie VTO, ale treba si uvedomiť, že nie je to veľmi presvedčivé, ako ste sa zachovali, najmä keď zoberieme do úvahy, aký je obsah tohoto nariadenia, aké riziko e, tu reálne je. Vy hovoríte o riziku protekcionizmu, ale to je veľmi pochybný argument. Ja si myslím, že komisia nedokázala byť konzistentná sama so sebou, že nedokázala dotiahnuť veci do konca. Moja otázka teda, pán komisár, je nasledujúca. Keď sa pozráte do tejto snemovne a počujete hlasy, eh, ktoré zastupujú európskych občanov, ak komisia naozaj teda je mentálne tu, eh, tak potom musí byť odvážna. Tak buď chcete brániť občanov, Eh, alebo nie. Obávame sa, že ak nebudete brániť občanov, bude len menej entuziasmu a ešte, menej skepticizmu, eh, ešte viac skepticizmu pre Európsku úniu. Pani Muscardini, na záver diskusie, nech sa páči. Pán komisár už povedal, že tu nie sú perspektívy žiadneho kompromisu medzi inštitúciami, ale kto to hovorí, pán komisár? Kto to potvrdil? Kto spôsobil, že sa nedokáže dosiahnuť dohoda medzi troma inštitúciami? ak by ste mohli hľadať nejaký kompromis a nerobíte to. Jednoducho, prečo sa takéto veci neaplikujú na domáce produkty? Prečo neuvádzame, že tieto produkty sú vyrábané na domácej úrovni alebo v rámci až vnútorného trhu? Evidentne to záleží, odkiaľ výrobky pochádzajú. Záleží na tom, odkiaľ sú, kde sú vyrobené. Prečo to teraz ťahujete? Prečo sa nemôžeme inšpirovať tým, čo sa nachádza v iných krajinách? Analizujme ich pravidla, ich systémy a skúsme vytvoriť návrhy pre zmeny nášho systému, ktorý sme už raz schválili. Ak ste ale presvedčení, že toto nejakým spôsobom nenaplní súčasné požiadavky mechanizmov VTO. My sme presvedčení, že VTO nedokáže eh, absorbovať tak krajiny, ktoré majú regulatívu, ako krajiny, ktoré nemajú. Musí tu byť efektívna hospodárska súťaž. A hospodárska súťaž môže byť len vtedy, ak máte jednotné pravidlá. A v opačnom prípade to vedie k penalizácii niektorých eh, účastníkov hospodárskej súťaže. Vy ste nám už eh, dali náš názor. Vy ste dokonca povedali o tom, aký je váš názor ešte predtým, ako to komisia oficiálne stiahla. Takže keď zoberieme do úvahy vlastne vaše slova, vaše vyjadrenia, tak, eh, tak mi dovolte povedať, že tým nie som vôbec presvedčená. Nie som nejako eh, získaná vašimi argumentami. My sme vyjadrili naše stanovisko veľmi jednoznačným hlasovaním a žiadali sme vás, aby ste naďalej pokračovali vo vašom úsilí a nie stiahli ehm, toto nariadenie. Takže parlament je odhodlaný nadviazať eh, na inštitucionálny dialog a chceme v tom pokračovať. Vy ste v tom pôvodne teda chceli pokračovať vo formálnom dialogu medzi troma inštitúciami, aby sme hľadali možnosti a perspektívy pre zmenu a zároveň, aby sme dokázali nájsť efektívne riešenie. A tento e, úmysel, e, tento cieľ zdieľali aj ľudia. Vy ste to vlastne pôvodne chceli. Vy zastupujete Európu a vy máte zastupovať záujmy Európy. Pán poslanec Starabela, jedna minúta, nech sa páči. Pani predsednička, Pán komisár, ja by som bol rád, keby mohli spotrebitelia prostredníctvom označovania prístup k informáciám o pôvode produktov. Je našou úlohou, aby sme informovali eh, občanov, aby mohli prijať eh, informované rozhodnutie. My sme sa už vyjadrili v prospech eh, takejto úpravy. Toto hlasovanie vychádzalo z návrhu uplatňovania harmonizovaných sankcií v prípade porušenia. No ale rada to potom neschválila, celé to zablokovala. Čiže tá zodpovednosť je na jej plecia, pleciach. No a teraz komisia bez akéhokoľvek konzultácie s parlamentom chce tento návrh stiahnuť. Čiže v samotnom jadre európskych inštitúcií porážka ochrany práv spotrebiteľov Eh, toto nie je vôbec nekompatibilné s obchodom, vôbec nie. Čiže je to snaha eh, vlastne neumožniť eh, pakový efekt na zamestnanosť a rast európskych, európskych firiem. Čiže znova vidíme, že ani firmy, ktoré sa špecializujú na, na lokálne produkty, skrátka nebudú môcť z toho profitovať. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pokračujeme postupom Catch the Eye. Mám tu prihlásených 10 eh, rečníkov, ktorí by chceli vystúpiť. Poprosím každého, aby sa držal času jednej minúty. Pani Köstinger, ako prvá, nech sa páči. Vážený pán komisár, mňa prekvapuje postup komisie. Európsky parlament vo svojom prvom čítaní vyjadril svoje stanovisko a to veľmi jasne. Bez ohľadu na to, že členské štáty sa nedohodli na žiadnej dohode, je krok komisie naozaj spochybniteľný a hlavne vychádzajúce z toho, že základ obchodný program z USA, ktorý komisia nazýva dôvodom svojho rozhodnutia, tak toto sa nebude rušiť, ale iba pozmeňovať. My si osobne myslíme, že tento postup je nepriateľný a hľadanie e, dohody e, s e, súhľadí s pravidlami z VTO sa nehľadá, naopak vzťahujete sa z pozícií. Čiže moja otázka na vás, ako chcete dostať požiadavkám parlamentu opakovaným, že chceme, aby dovozy museli plniť rovnaké environmentálne, sociálne a ďalšie pravidlá ako výrobky v EÚ. Ako toto chcete dosiahnuť a chcete E, vy ako komisia e, dopredu informovať parlament o krokoch e, typu stiahnutie návrhu alebo nejako nás konzultovať? Máte takéto niečo do, v pláne do budúcna? Ďakujem pekne. Teraz pán Silvestri, nech sa páči. Grazie. Nel 2010 il Parlamento europeo ha approvato con 500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 čínskych firiem, ktoré vyrábajú a množstvo talianských firiem sa zatvára. Tisícky našich občanov prichádzajú o prácu. Ale pozrite sa na to, čo sa v Číne vyrába. A ako to sú e, zlomky e, nákladov tých talianských, ale za akých podmienok e, ženy, deti pracujú v hrozných podmienkach bez fixného pracovného času Takže textil, eh, obuv, takéto výrobky dovážané eh, zo zahraničia sú lacné, ale prečo? Lebo sa využíva, tak povedať, otrocká práca. Takže povinné označovanie by spotrebiteľovi umožnilo zistiť, kde bol výrobok vyrobený. Keď stiahnete Pán komisár, tento návrh v koho záujme to bude? Bude to v záujme tých, ktorí legálne uh, produkujú, ktorí bojujú proti falzifikátom? Malé a stredné podniky, o ktorých som hovoril, sú zamestnávateľmi. Pomáhate ním alebo nadarným spoločnostiam, ktoré produkujú mimo Európy a nedržiavajú európske štandardy? Nepomáhate takým firmám, ktoré platia slušné mzdy a dodržiavajú práva čo, čo vy robíte, e, pomáhate tým, ktorí využívajú tú otrockú prácu. Keby ste to robili naopak, keby sme tu mali označenie Made in, tak e, by ste získali na dôveryhodnosti. Ďakujem pekne. Teraz pani pán Daneli. Ďakujem. Pani predsedajúca, pán komisár, sú zvláštne ťažkosti pri výrobkoch z poľnohospodárskeho sektora. Tieto potraviny môžu byť totiž dovezené z iných krajín, kde sú náklady nižšie a z krajín, ktoré majú prístup na trh EÚ. Ak sú spracované v niektorej krajine EÚ. To však nemení ich charakteristiky, ich zásadné vlastnosti a veľmi ľahko je možné dezinformovať spotrebiteľa, ktorý sa pozrú na označenie. Myslia si, že tento, táto potravina pochádza z EÚ, ale v podstate základ tejto potraviny bol dovezený spoza hranic EÚ a iba sa spracoval tento potravinársky produkt v EÚ. A toto nie je protekcionistické, to je iba ochrana našich legitímnych záujmov. Ďakujem vám. Kadenbach má slovo. Pani predsednička, pán komisár, ja mám pocit, že ste ma nechali na holičkách dokonca trikrát. E, teda nie len vy, ale aj rada, tá nám tu chýba. Ale tá dvojnásobná, to dvojnásobné sklamanie pochádza od vás. E, sklamali ste ma ako poslankyňu a ako spotrebiteľku. Ako spotrebiteľku preto, lebo si myslím, že je naozaj v záujme 500 miliónov občanov v EÚ, aby boli informovaní o pôvode produktov, ktoré sú v obehu, ktoré sú v obchode, e, ktoré kupujú, ktoré používajú. Aby teda vedeli, odkiaľ pochádzajú eurobarometri e, vyplýva neustále, že občania chcú byť o takomto čom sa informovaní. A druhá vec, kde ste ma sklamali e, ako poslankyňu, tento parlament pred dvomi rokmi jasne e, prijal stanovisko v prospech určitej opravy a vy ste spolu s radou mali možnosť e, rokovať o tomto stanovisku a tejto pozícii. A ja si myslím, že neobstojí, keď poviete, že to nie je pripustné podľa VTO. VTO je rokovací partner, vy máte možnosť a aj úlohu to, čo sme si my stanovili ako cieľ, spoločne prediskutovať a zmeniť tak, aby to zodpovedalo tým cieľom, ktoré sme si stanovili. Ja si myslím, že to, čo ste e, vy dnes predviedli, by nás malo len prebudiť a tiež poukázať na to, e, že rada sa musí tiež aktivizovať. Takže očakávam od vás, že budete reagovať na potreby a očakávania európskych občanov. Ďakujem pekne teraz. Pán Ferreira, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, vážený pán komisár, opäť raz vidíme, akú skutočnú úlohu zohráva komisia, ktorá sa spolčuje s ľuďmi, ktorí sú proti preukazovaniu pôvodu produktov. Ľudí, ktorí sa, sa vstávajú proti globalizácii, ktorá má však veľkú dôležitosť aj pre Európu. Treba tú tras- transparentnosť a nie je jednoducho odmiesť z cesty legitímne hlasy občanov, ktorí volajú po tom, čo chcú. Preskúmali sme e, možnosti povinného označovania výrobkov. Podľa nás je to veľmi dobrý spôsob, akým ochrániť pracovné miesta v Európe a vyhnúť sa sociálnemu dumpingu. Je to nástroj, to je celé. Nástroj. Neznamená to, že musíme meniť naše súčasné obchodné politiky. Máme zemepisné špeciality a problémy pri produkovaní. To je pravda, je to komplikované ťažko niekedy e, lokalizovať, odkiaľ presne zložitý výrobok pochádza. Ale ak to bude všetko označené, ľudia si budú vyberať to, čo chcú a to nám umožní udržať pracovné miesta v Európe. Slovo má pani Morganti. Pán Morganti. E, ďakujem. Teraz je všetkým jasné, pani predsedajúca, pán komisár, aj rade, hoci tu nie je, že máme povinnosť obraňovať záujmy našich občanov. Parlament zastupuje občanov, občanov únie a hovorí jasným, jasnou rečou. A hovoríme komisii, že táto právna úprava je nevyhnutná, aby bolo zabezpečenejšie pre občanov zabezpečenejšia voľba vybrať si svoj výrobok, ktorý chcú. Čo sa tu však deje, E, sú tu zabudované záujmy veľkých krajín na severe, ktoré sa snažia pretlačiť svoje záujmy na úkor všetkých ostatných. Myslím si, že sme už e, dosť dlho hovorili o clách, o dovoze a ľudia vedia, aby bol, chcú, aby vedeli, odkiaľ výrobok pochádza, chcú, aby to bolo jasne označené, pretože z výrobky z niektorých krajín si želajú jednoducho odhodiť e, Komisia e, nesmie stať v ceste takýmto hlasom, nesmie sa robiť hluchou. My sme tu na to, aby sme hájili záujmy občanov. Pán Ančan, ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán komisár, vypočuli sme si od komisie, že si želá stiahnuť predmetnú právnu úpravu. Lenže je to legálne legitímne, takáto aktivita? Sú tu ešte ďalšie dve veci, o ktoré chcem spomenúť. Bude to retrográdne. Rada jednoducho mlčí k tejto téme celé roky, odmietala ju o nej vôbec diskutovať a parlament vo svojom e, decíznom procese je jednoducho zredukovaný na pasívneho účastníka. Ja si myslím, že to je nerešpektovanie, neúcta k parlamentu je to byrokratický trik, ako sa vyhnúť e, meritu veci a zároveň je to pohrdanie občanmi. Nemáme tu konzistentné všeobecné pravidlá, ktoré by zabranili prílevu lacného tovaru do Európy. Sú to výrobky, ktoré boli vyrobené za lacné náklady v zahraničí a ktoré nemajú žiadne označenie pôvodu, čiže sa nedá vôbec skontrolovať, odkiaľ pochádzajú. Ak nebudeme trvať na preukazovaní pôvodu, tak ideme sami proti sebe. Podľa mňa by komisia mala prehodnotiť svoj úmysel stiahnuť tento text a mala by postupovať podľa náležitého postupu, čo znamená dialog medzi e, tým, tými, ktorí sú súčasťou rozhodovacieho procesu. Slovo má komisár de Kucht. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vyzývam účastníkov tejto naozaj veľmi živej diskusie, veľmi živé na to, ako skoro ráno ešte je, aby si uvedomili, že tu eh, je veľmi veľa otázok. Najprv, najprv zaznelo veľa otázok ohľadom VTO. Tie rozhodnutia VTO sú pomerne jednoznačné. Je tu hneď niekoľko eh, rozhodnutí odvolacieho orgánu VTO, ktorý poskytuje vysvetlenia pravidiel, ktoré sa uplatňujú označovania označovania pôvodu a tieto rozhodnutia viedli k tomu, že komisia musela dospieť k záveru, že návrh z roku 2009 je už prekonaný práve kvôli tomu, že zaobchádzal rozdielne s domácimi a zahraničnými tovarmi. Napríklad um, povinné uvádzanie pôvodu malo byť len pre dovážané tovary. Začiatkom oktobra 2012 komisia podala správu o týchto eh, informáciách Rade a Európskemu parlamentu. A teda, čo tento odvolací orgán VTO hovorí v skratke? VTO hovorí, že bolo pripravené preskúmať schémy uvádzania pôvodu v svetle ustanovení dohody o VTO, ktorá hovorí o technických aspektoch obchodu. Je to niečo, čo nebolo pôvodne známe. To by mohlo byť vykladané ako si čo znamená, že uvádzanie pôvodu musí byť okrem iného v súlade s klauzulou najpreferovanejšej krajiny a zároveň to musí byť v súlade s ostatnými technickými dohodami. Najmä sa to týka tovarov zahraničného pôvodu národu, ktorým musí byť eh, zabezpečené nie menej priaznivé zaobchádzanie ako ostatným domácim výrobkom nedávna judikatúra teda ehm, výrazne eh, upravila interpretáciu tohoto práva, než bolo pôvodne v našom eh, návrhu. Veľmi ťažko by sme mohli odôvodniť náš pôvodný návrh, keď sme dostali do ruky toto interpretáciu medzinárodných dohôd a medzinárodného práva. Teraz niekoľko vyjadrení tu zaznelo čo tie ostatné krajiny, čo ostatné krajiny a veľkí hráči. Nemyslím si, že tento argument je relevantný, pretože to, čo robíme na pôde VTO a v rámci celého rokovacieho procesu, či už sú to bilaterálne alebo multilaterálne rokovania, je to, že zdôrazňujeme technické bariéry v obchodu a ako sa s nimi vysporiadať. A keďže my sme vyspelá ekonomika, je to veľmi dôležité, je to oveľa dôležitejšie než dlhy. Takže na jednej strane nemôžete byť advokát toho, že, alebo argumentovať, že zrušme všetky technické bariéry, ale na druhej strane povedme, že dobre, ale výnimka platí pre Made in, tam privinieme oči a tam nie sú žiadne problémy. Takže ten základný argument o tých ostatných krajinách, že keď sa ostatní správajú zle, prečo sa my nemôžeme správať tiež zle, to podľa mňa nie je správny spôsob, ako konať. Najmä, keďže my sme jeden z tých hlavných aktérov jeden z tých hlavných partnerov VTO v tomto procese. Vojvoda z Dartmouth mal veľmi zaujímavú poznámku a povedal, že že malo by tam byť uvádzané Made in Germany, ale pravdepodobne odišiel asi do Dartmouth do svojho panstva. Či už to má byť uvádzané e, Made in Italy, Made in Germany, ale my nemáme žiadne pravidla uvádzania pôvodu v Európskej únii. My sme na jednom spoločnom trhu. Takže naozaj by sme čelili veľkému problému, ak by tu malo byť povinná schéma, tak by to bolo proti pravidlám e, vnútorného trhu. Francúzsky produkt, pán Žado, už neexistuje. Už existuje len európsky produkt. A mimochodom, budeme mať teraz e, akési neformálne pravidlá uvádzania pôvodu v Európskej únii, aby sme sa mohli rozhodnúť jedným alebo druhým spôsobom, že väčšia časť produktu je z Portugalska, z Nemecka a nie z Talianska, ako sme si mysleli. Tak tomu nemôže byť. Takže v každom prípade malo by tam byť Made in Europe a potom tam ešte môžete doplniť eh, pre uvedenie, uvedenie konkrétneho členského štátu. Právo iniciatívy. Právo iniciatívy znamená, že komisia má tiež e, právo stiahnuť návrh. To je súčasť právo, e, práva legislatívnej iniciatívy. Právo legislatívnej iniciatívy nie je len o tom, že niečo môžete predstaviť. Znamená to, že niečo môžete aj stiahnuť. E, dáva vám to konkrétne komisii právo riadiť legislatívny proces, právo riadiť legislatívne návrhy. My sme to využili správnym spôsobom, lebo um, v rámci komunikácie s Európskym parlamentom sme sa rozhodli takto konať. Je to súčasť nášho návrhu pre rok 2013. Diskutovali sme o tom dnes ráno. Veľmi pozorne som si vypočul všetky vyjadrenia, ktoré zazneli. No a my nebudeme mať už možnosť, e, že aby sme nemali možnosť ťahovať návrhy. No to nedáva zmysel, veď to nemá hlavu a petu. Bolo by to proti európskym zmluvám a bolo by to aj proti e, autorite Európskej komisie. Tá autorita je veľmi dôležitá, ak chcete zachovať adekvátnu rovnováhu medzi jednotlivými právomocami inštitúcií. Nie som nadšený pozíciou rady. Nie som z toho nadšený. Snažili sme sa viackrát o tomto s nimi diskutovať. Oni nikdy neboli úplne pripravení v tomto dialogu pokračovať. Ale je tiež zrejme aj to, že nemôžeme bojovať, že, že sa nepodarí nájsť väčšinu pre tento návrh na pôde rady a to už veľmi, e, to, to vo veľmi krátkej budúcnosti. Jednoducho tak to je a budeme niečo v tomto smere musieť spraviť. Pán Lage, vy ste predložili otázku, či vy ste za radu alebo za parlament. To ste položili mne. Toto prosím nerobte, o tom toto nie je. To nie je o tom, či som ja za hradu alebo za parlament. My chceme nájsť riešenie, ktoré bude adekvátne. Pán Moreiro hovoril, že prečo nezmeníte svoj návrh v priebehu roka počas eh, legislatívneho konania? Vy si naozaj myslíte vážne, že to môžem spraviť, pán Moreiro? Že to je rozumné, že existuje naozaj veľmi prestížna legislatívna škola práva, ktorá <laughs> nehovorí, že je úplne správne v priebehu legislatívneho procesu meniť, pozmeňovať a, a, a manipulovať s pôvodným návrhom. Ak by sme tak robili, no tak potom rovno môžeme predložiť nový návrh. Otázne je, či máme dostatok podpory pre takýto nový návrh. To sa ešte ukáže. Ale rozhodne tak urobíme v rámci súčasnej procedúry a to by, bola, to by bol správny postup. Myslím si, že ak by ste e, absolvovali tento kurz na univerzite, tento prestížny právny kurz, tak by ste so mnou súhlasili. Teraz na Margo kritiky liberalizmu. Ja naozaj zastupujem Európsku komisiu. Komisia je kolegium. Komisia je kolegium, čiže nie je to moja, moje stanovisko, ale je to stanovisko komisie. A niekedy je tu tendencia milíci liberalizmus a kapitalizmus, teda uh, ich považovať za to isté, ale nie je to to isté. Nebudem to tu vysvetľovať, ale nie je to to isté, opakujem. A teraz k tomu Bangladešu, ten sa tu ozval, ten tu dnes odznel viackrát. Tieto výrobky sa vyrábajú v Bangladeši, kde ľudia hlavne teda mladé ženy, dostávajú mzdy, ktoré sú naozaj smiešné a musia pracovať v podmienkach absolútne nepriateľných podľa našich štandardov a to platí. Ja s tým úplne súhlasím a včera sme o Bangladeši hovorili. Nemohol som tu byť, bol som v Paríži s Národným zhromaždením na stretnutí, veľmi zaujímavom mimochodom. Ale ja si myslím, že by sme sa tomu mali postaviť. Mali by sme s tým niečo robiť, s tým Bangladešom. Ja si myslím, že sme mali mať viac pravidel, viac pravidel pre také krajiny, ktoré môžu dovážať slobodne na náš trh. Je to krajina, ktorá je v programe všetko okrem zbraní a myslím, že by sme ich mali mať možnosť prinútiť dodržiavať určité pravidlá. A neviem, či by tam nemalo byť ako pravidlo aj dodržiavanie ďalších dohovorov e, ILO. Či by sme tam náhodou nemali mať nejaký cestovný plán, nejaký program s vládou Bangladešu. A netýka sa to iba tejto krajiny, ale aj iných krajín. A týka sa to aj našich európskych spoločností, ktoré majú v súvislosti svoje zodpovednosti. Takže prosím, nemilme si tieto veci Kolegyne, kolegovia, nezamieňajme si rôzne veci. Lebo čo s týmito najmenej rozvinutými krajinami robíme? My im dáme možnosť dovážať im na naše trhy. A takúto možnosť by nikdy nemali. Nikdy by si nerozvinuli vlastný sektor, vrátanie textilu, keby museli pracovať za rovnakých podmienok, aké platia pre nás. My sme zrelá ekonomika, oni sú najmenej rozvinutá krajina, ale je potrebné, aby dodržiavali určité minimálne pravidlá, minimálne požiadavky a ja sa tým budem zaoberať. Rád sa tým budem zaoberať, lebo tiež to, čo sa tam deje, považujem za nepriateľné. Napríklad ten požiar, nie je to prvý svojho druhu. Minulý týždeň som videl dokument o výrobe kože, o tom, ako o, rizikovo, v akých podmienkach tam ľudia pracujú. Takže toto je jedna vec, ale nezmiešavajte to s označovaním pôvodu, s týmto absolútne nesúvisí. Ak im nedáme možnosť dovážať na naše trhy, tak toto bude protekcionizmus a nebude to iste humanné. Takže musíme nájsť tú správnu rovnováhu. Toto stručne, respektíve nie až tak stručne, všetko z mojej strany. Áno, trváme na tom, že ten návrh stiahneme, ale aktívne budeme pracovať na príprave nového. Budeme o tom návrhu s vami hovoriť. Profesor Morhera vo výbore INTA, s ním sa stretnem nie budúci týždeň, ale relatívne onedlho. Ale uvedomte si, že to nie je jednoduchá vec. Dovážané výrobky a domáca výroba, platí to pre obe kategórie Mm, myslím, že keď sme to urobili v prípade domácich výrokov, tak by to bolo iste kompatibilnejšie s eh, pravidlami VTO. Iste by sa priemysel búril, bola by tu diskusia, ale o tom je demokracia, o diskusii. Takže ja som za riešenie, ale toto riešenie nie je dobré, nezafungovalo by to. Takže myslím si, že jediné rozumné riešenie z politického hľadiska je stiahnutie nášho návrhu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Na záver diskusie bolo predložených, e, boli predložené 4 návrhy uznesenia. Týmto končím rozpravu a hlasovať sa bude dnes na poludne.